na čase, e, poviem to znova, je na čase e, e, povedať, že už to stačilo. Ďakujem a teraz zoznam je uzavretý a dostávame sa k ďalšiemu bodu našeho programu. Teraz budeme hovoriť o stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Dostáva slovo teraz pani spravodajkyňa Porcelino. Vážená pani komisárka. No, ja vám prekladám moju iniciatívnu správu o stratégii Európskej únie k vnútornej bezpečnosti. 23. mája je ďalšie výročie zavraždenia pripomenajú si výročie, výročie umrdia veľkých aktivistov. No a, a ja by som chcela pokázať na pána Abasiho, ktorý v médiách minulý piatok prišiel o život a my musíme rozhodne vystupovať proti kríze a za bezpečnosť. Pritom si myslím, a preto myslím aj na obete obeti v Romana, pretože aj obete prírodných katastrof nemajú dostatočnú bezpečnosť. Ja by som chcela poďakovať aj Európskej komisii za zdroje, ktoré uvoľnili na túto spoluprácu. My by sme mali neustále myslieť na právny štát, základné práva, ktoré sú neoddeliteľne spojené s touto stratégiou. Dôležitá je tiež úloha inštitúcií Európskej únie. My musíme konať v rámci takéto stratégie. Pritom veľmi dôležitá je úloha Európskeho parlamentu tak pri vypracovaní stratégie, ako aj pri realizácii, pretože to má úlohu, musí zahrať úlohu plnohodnotného legislatívneho orgánu ale ide tu tiež o dôležitý bod eh, demokratickej kontroly, eh, ktorý parlament, ktorú parlament vykonáva v spolupráci s národnými štátmi. Potrebujeme eh, dobrú spoluprácu Európskeho parlamentu, národných parlamentov s príslušným zapojením komisie, čo bude viesť k tomu, že bude predložená výročná správa o aplikácii vnútornej bezpečnosti. Pritom je tiež veľmi dôležité, aby sme dokázali čeliť a hrozbám vnútornej bezpečnosti. Sú tu hrozby pre celú úniu a pritom potrebujeme transparentný postup 5 priorít eh, vidím eh, z Európskej komisii, avšak to nie je vyčerpávajúci zoznam, no a pravdepodobne sa bude musieť lepšie postupovať štruktúrovanejšie. Nož organizovaný zločin, to sú hlavné priority pre vnútornú bezpečnosť Európska únia. Samozrejme nemôže konať sama, musí konať aj preventívne. Musíme nesmieme zabúdať na to, že sú asociálne sily, e, ktoré sa uchylujú k násilnostiam. A mm, stále sú tu nedostatky spoločných postupov, no a súdy a prokuratúry a v Európe tiež nespolupracujú úplne najlepšie. Prioritou je boj proti korupcii, e, ekokriminalite, hospodárskej kriminalite Rovnaká vec platí pre počítačovú kriminalitu. Ochrana práv duševného vlastníctva. No všem, nie som si úplne istá, pretože akta je veľmi dôležitou témou, ktorá má veľa úrovní, ale vyžadovalo by si to podrobnejšie debatu. No všem, dostávam sa k záveru. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí predložili alebo prispeli k tejto správe.

Toto sú všetko dôležité ciele EÚ a na to potrebujeme konkrétne opatrenia na to, aby sme zvýšili bezpečnosť pre každého jedného európskeho občana. Oznamenie komisie je prvým krokom na e, realizáciu tohto cieľa boli identifikované špecifické ciele, navrhnuté špecifické opatrenia, ale my chceme ešte e, viac, aby sme bojovali proti organizovanému zločinu a vôbec, aby sme organizovali proti kriminalite. A e, niekedy ide o menšie e, trestné činy, napríklad ukradnutá kabelka alebo vykradnuté auto, ale za tým môže byť medzinárodná zločinecká sieť a preto som za to, aby e, Europol e, bol viac e, zapojený do hodnotenia hrozie v súlade s článkom 6. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani komisárka, pani Malmström. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani Borselino, ja taktiež odsudzujem to, čo sa tento týždeň stalo v Brindisi. To je naozaj niečo, čo nie je obhajiteľné, nech už, si za, ne, nech už sú za tým akékoľvek dôvody a e, symbolické je práve to, že tá škola sa volá po e, rodine Falcone. E, ja som v tej dedine, z ktorej pochádzalo to dievča, bola iba pred dvoma týždňami a ja som sa oboznamovala s prácou spoločenstva proti eh, mafii a taktiež eh, som sa pozerala na to, ako eh, konfiškujú majetok mafie, takže je to barbarský čin, ktorý musíme odsúdiť. Ďakujem za vašu správu, naozaj ste odvedli vynikajúcu prácu, ďakujem aj tieňovým spravodajcom. Prispieva to k zvyšovaniu alebo realizácii stratégií pre vnútornú bezpečnosť. Áno, mali by sa o to zaujímať všetky inštitúcie, aj agentúre, ale e, treba taktiež mať jasno v zodpovednosti. Bezpečnosť občanov je totiž to jadrom e, našej, e, nášho zamerania. Táto platforma má taktiež zahraňať politiky ako aj zameranie. Všetko je to namierené proti organizovanému zločinu chceme zapojiť tak európsky ako národné parlamenty do rozpravy o súčasnom stave a budete dostávať pravidelné správy od komisie. Teraz e, pracujem na druhej implementačnej správe. E, mala by byť zverejnená do konca tohto roka. Implementácia stratégie pre vnútornú bezpečnosť, e, to znamená rešpektovanie piatich cieľov a nie je rozdiel v ich váhe boja, prevencia závažných trestných činov, počítačová zločinnosť, spravovanie vonkajších e, hraníc, e, taktiež zvyšovanie odolnosti voči katastrofám a tak ďalej. <clears throat> Už sme veľa toho obsiahli v e, prvej správe, napríklad radikalizácia, zabanie majetkov, európsky PNR a tak ďalej. A taktiež e, chceme hovoriť o reforme Eurojust, Europol a CEPOL. Ja myslím, že to všetko zlepší spoluprácu medzi e, policajnými agentúrami a, ale aj e, situáciu na národnej úrovni. Treba taktiež chrániť veľmi dôležité infraštruktúry a do konca roka zorganizujeme konferenciu budeme hovoriť o našich skúsenostiach, budeme hovoriť o e, ročnom pôsobení e, platformy a siete na boj proti radikalizácii. Táto druhá správa zhodnotí súčasný stav, e, ako dopadli predchádzajúce akcie, predchádzajúci politický cyklus, ale taktiež sa pozeráme na príležitosti, ktoré môže predstavovať bezpečnosť, pokiaľ ide o, súčasný, o súčasnú hospodárskú klímu Ide o to, aby sa dobre cítili občania, podniky aj investori. Takže vaša správa je veľmi dôležitým milníkom, čo sa týka účasti parlamentu na tejto stratégii pre vnútornú bezpečnosť a teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujeme pani komisárke. Tým pádom sa uzatvára táto rozpráva. Zajtra o 12.00 budeme hlasovať. Ďalší bod programu správa pani De Jong.